Otváram schôdzu. Zapisnica z včerajšieho schôdze je k dispozícii. Máte nejaké pripomienky, prosím? Nie. Takže považujeme zapisnicu za schválenú. Prvý bod programu, dámy a páni.